Mes chers collègues, j'ouvre euh, notre séance. Kolegyne, kolegovia, otváram zasadnutie výboru. Čaká nás veľmi nabitý program, veľmi bohatý. Čaká nás deň, keď eh, privítame komisára Oettingera, potvrdil svoju účasť eh, bude hovoriť, budeme hovoriť o návrhu viacročného finančného rámca nového. Vypočujeme sa aj kolegov Levandovského Depreho a viedli nejakých správe o vlastných zdrojoch. No a podľa našej komisie, ak nebudú nové vlastné zdroje, tak nebude možné vytvoriť nový viacročný finančný rámec. No a toto je keďže toto je prvé e, zasadnutie v tomto roku, tak by som chcel vám všetkým zaželať všetko dobré do nového roka, aj vám, pán komisár, všetkým vám, všetkým našim zamestnancom, poradcom, čelom sekretariátu. Všetkým želám, aby tento rok bol šťastným, úspešným, My sme prijali VFR po roku 2020. Čakajú nás ďalej posledné rokovania o Brexite, vlastné zdroje. No a samozrejme návrh rozpočtu na rok 2019. Takže všetkým z vás želám veľmi dobrý rok. Ja navrhujem, alebo teda má niekto nejaké pripomienky k návrhu rozpočtu. Ďakujem správajúcevi Danielovi Viotimu, že jeho správu e, odložíme, pretože, alebo aby sme mohli využiť prítomnosť e, pána Oettingera vlastným zdrojom a e, VFR. Takže program je prijatý a ja pripomínam, že rozhodnutie koordinátorov, ktoré bolo prijaté na zasadnutí 4. 11 decembra 2017 vo vašich zložkách a ak nebudú žiadne nábytky, e, námietky, tak e, to bude prijaté. Pripomínam, že dnes sa o 18.30 v tejto sále sa uskutoční e, novoročná recepcia a keďže tesne predtým máme e, hlasovanie, tak e, sa môžeme isti tešiť na vysokú účasť čo ma teší. No a rovnako by som sa rád uistil, že nemáte pripomienky k s nápisniciam zo 4. decembra. A ak nie sú žiadne nápisnice, tak ehm, táto zápisnica je prijatá. No a teraz body 5, 6, ktoré budeme, ehm, preberieme spoločne za prítomnosti komisára Oettingera. Ďakujem mu veľmi pekne za to, že prišiel nás navštíviť. No a práca komisie si vyžaduje, aby sa pán Oettinger zúčastnil dnesného zasadnutia. Musí odísť o 10.30 Spolu spoluspravodajcov pre VFR, aj spolupravodajcovia pre vlastné zdroje sa vyjadria po komisárovi, potom dostanú slovo ďalší členovia, najskôr tieňoví spravodajcovia, potom koordinátori a ďalší poslanci, ak nám to čas dovolí, pretože som vám povedal, že komisár Oettinger musí odísť od 10.30. No a samozrejme, vážený pán komisár, vy môžete no, hoci kedy sa vyjadriť, tak aby naša diskusia bola interaktívna. A teraz na 5 minút dostanú naši spoluspravodajcovia a ako prvý pán Olbricht. Yes, thank you, President. Uh, uh, with the, uh, uh acceptance of Adam... Ďakujem pekne, pán predseda. S dovolením pani Toma by som si vám dovolil predniesť úvodné poznámky a potom v druhej časti bude ďalšie. Naša správa je ďalším krokom v celej rozprave o ďalšom e, viacročnom finančnom pláne. Nie je to iba o MFF, ide to o Európskej únii zajtrajška. Reagujeme opäť raz na stanovisko komisie, ktoré bolo odprezentované pôvodne bielou knihou a potom eh, dokumentom o budúcnosti európskych eh, fondov a financií. Pán komisár Rottinger a pani Grecel eh, boli autormi. A sú tu isté otázky týkajúce sa možných scenárov, napríklad pridaná hodnota a podobne. Takže tento dokument, túto bielu knihu berieme vážne a nielen chceme odpovedať na otázky, ktoré tam by vstali, ale aj odprezentovať komisii a rade naše stanoviská pred tým, než nám komisia odprezentuje v máji stanovisko komisie. Treba informovať i radu. Chcem sa spýtať, čo od nás očakávajú, aké je ich stanovisko A čo sa týka postupu, ako to bude vyzerať? Radi by sme odprezentovali naše stanovisko, ktoré ukazuje, že parlament nie je pripravený ustúpiť od svojich ambícií. Nielen ambícií parlamentu, ale sú to vlastne ambície EÚ. Podľa nás prichádza čas, kedy treba jasne povedať, najmä po Brexite, čo skutočne si predstavujeme, že by EÚ mala robiť, čím by mala byť, aká je téma únie. Ale predovšetkým by sme mali zachovať politiky, ktoré rozbehla. Samozrejme, ich treba zjednodušiť, ehm, skorigovať politiky, ale tie politiky ako také fungujú, treba ich zachovať. Ehm, nie, žiadna politika nie je zlyhaním, ako napríklad kohezná, aj poľnohospodárska politika určite čelili problémom pri realizácii v praxi, ale treba ich zachovať a skorigovať. Takisto by sme mali povedať, že zdieľame názor komisie o nových prioritách a výzvach, na ktoré reaguje aj medzinárodný finančný rámec, aj rozpočet do budúcnosti, najmä ochrana, obrana, bezpečnosť a migračná kríza. Migračná kríza má dva, dva rozmery. Interný rozmer – teda čo robiť s legálne prítomnými migrantmi a externá dimenzia, čo robiť, aby v budúcnosti sa bolo možné vyhnúť masívnemu prílevu imigrantov bez kontroly. Ak teda máme priority a ak členské štáty sa zhodli, že treba prideliť dodatočné finančné zdroje, zdôrazňujeme dodatočné finančné zdroje, pretože sú aj nové priority. Podobne ako spravodajcovia navrhujú, nemyslíme si, že všetky politiky by mali byť nahradené novými prioritami. Nové priority by mali dostať nové finančné prostriedky. A preto navrhujeme čosi, čo necelkom je v súlade s tým, čo nedávno pán komisár Ottingel predstavil na niekoľkých eh, stretnutiach. Na začiatku tejto rozpravy veríme, že obálky pre poľnohospodárstvo a obálky pre kohezný fond by mali byť udržané na nominálnej úrovni, samozrejme bez eh, toho, čo patrí Veľkej Británii, Spojenému kráľovstvu. Na začiatku rozpravy treba posilniť treba povedať, že treba posilniť niekoľké programy, napríklad Horizont 2020, Kosme, Dublin, Erasmus zdvojnásobiť a Erasmus strojnásobiť. To je výsledok rozličných rozpráv, ktoré boli v parlamente. A súhlas s novými prioritami. V dôsledku toho podľa našich e, veľmi e, veľkorysých analýz by sme mohli navrhnúť, že MFF by mal vychádzať z čísla 1,3 GNI, teda hrubého domáceho príjmu. Ak by sme to mali udržať na tejto úrovni plus nové priority, napríklad obrana, 1,2 miliardy ročne, na konci výsledkom bude 1,2,3 ale komisia navrhuje 1,1 plus. To znamená, že treba prideliť 1,2. Ako parlament by sme mali navrhnúť e, trvať na 1,3 GNI, percenta GNI. E, zmeniť štruktúry politik treba, zjednodušiť ich treba, zefektívniť ich treba, to je jasné. Ale otázka je ambície Európy do budúcnosti. Toľko na začiatok a teraz bude pokračovať pani Toma. Ďakujeme, nech sa páči pani Toma. Ďakujem pekne, pán komisár, pán predseda. E, ďakujem pekne, pán komisár, za vašu účasť. Sa vyjadrím k technickejšej časti o požiadavkách, ktoré máme samotnej organizácie rozpočtu. Na jednej strane predseda e, výboru pre rozpočet hovorí a často to opakuje, e, že rozpočtové princípy musia byť rešpektované. Existujú také, ktoré sa nerešpektujú, takže najskôr je tu otázka jednoty. No a samozrejme externé zdroje a ich zapojenie do rozpočtu. Otázka rozpočtovej rovnováhy. Patrí sem otázka rovnováhy medzi záväzkami a platbami, aby sme sa vyhli krízam s platbami, ktoré sme videli minulý rok. Otázka univerzality, to znamená špecifické príjmy pre špecifické výdaje. No a v neposlednom rade otázka rešpektovania článku 311 Lisabonskej zmluvy, eh, v tom, že Európska únia eh, musí dať eh, prostriedky na realizáciu politických priorít. No, to je článok, na ktorý sa dlho zabúdal. ďalej ďalej otázka trvania. Hovorilo sa o kompatibilite s mandátom parlamentu a komisie a s trvaním VFR. Videli sme, že ste oznámili VFR na 7 rokov Mali by sme to prijať, ak by tam bol uvedený záväzok, že od začiatku budúceho mandátu e, sa bude uskutočňovať povinná revízia 5 plus 5 e, istú politiky na 10 rokov, ktoré si vyžadujú istú e, predvydateľnosť a povinná verzia, a povinná revízia po 5 rokoch. Takže Takže revízia v polovici, ktorá by bola povinná, zvýšenie flexibility, ktoré umožní, uh, umožní lepšie využitie prostriedkov, aj keď sme na roku 2016 mali tú flexibilitu a hlavne šlo presúvanie prostriedkov s otázkou rozšírenia a zvýšenia stropov pre záväzky a platby. Ďalej. Mobilizácia lepšia mobilizácia špeciálnych nástrojov, navýšenie nástroj flexibility o 2 miliardy, a tiež núdzové rezervy a Európske fondu solidarity. Ďalej my samozrejme sme zohľadnili vaše odporúčanie eh, pridanej hodnote. My s tým e, súhlasíme, ale myslíme, že si to zasluhuje nejakú definíciu. Pretože mm, my tu e, vo výbore sme sa zhodli na tom, že pridaná hodnota má vždy rôznu definíciu podľa rečníka, preto treba tento pojem trochu definovať no a ďalej my mm, žiadame všeobecné, zjedno, všeobecné zjednodušenie politiky. E, tá časť omnibus sa nám nezdá dostatočná. No a ďalej dôležitá otázka transparentnosti. Ja, vaše zasadnutie dnešné na komisii o nástroji Turecko ukazuje, že musíme dosiahnuť eh, veľký pokrok ešte v týchto témach. Viete, na zmierovacom konaní tak rezerv, ktorá bola vytvorená nástroj na Turecko, to všetko si zasluhuje viac transparentnosti v rámci rozpočtových eh, rokovaní a viac transparentnosti voči eh, parlamentu. už som hovorila o platobnej krízi, tak treba zvýšiť záväzky platby, tak aby sme sa, eh, nevy, aby sme sa vyhli podobným krízam. No, niektorí poslanci už pozorní na túto vec, no ja si myslím, rovnako si myslíme s pánom Olbrichom, že pod, sú potrebné dve veci. Poprvé, štruktúra rozpočtu musí byť eh, zosúladená s politickými prioritami a momentálne treba urobiť nejaké modifikácie. To je prvá vec. Druhá vec, keď sa zhodneme na tom, že význam udržania hospodárskej aktivity a zvýšenie hodobosti zaslúhuje kapitolu ďalej otázka kohezie a solidarity mala byť posilnená, tiež by mala mať eh, vlastnú kapitolu po tretie, zodpovednosť eh, Európskej únie vo svete. To tiež eh, bolo, malo veľkú viditeľnosť vo svete, tiež by to malo byť prioritou bezpečnosť a mier. Sú dôležité otázky a ďalej tá kapitola administratíve. Čo je dôležité v tejto štruktúre je, aby tu neboli, nebol politický zmetok, aby to bolo jasné. Je možné, aby v jednom dieli bola otázka migrácie a bezpečnosti. Prečo? E, pretože vzniká e, politické keby nedorozumenie, neporozumenie. E, takže aj v riadení rozpočtu, no a chcem nejaká eh, posadnutá nástrojom pre Turecko, ale tento ale dáme to do, do kapitoly o migrácii alebo Európa vo svete, takže to si zasúhuje väčšiu eh, jasnosť a transparentnosť. Dobre, zdá sa, že som skončila, ale v každom prípade diskusia bude pokračovať. Ďakujeme pekne, pani Toma, a to Všetko samozrejme prispieje k rozpočtovej otvorenosti. Na slovo teraz dostanú spoluspravodajcovia pre uh, vlastné zdroje. A e, pán Olbricht ešte chce niečo dodať. Ja by som rád dodal, že tu máme kapitolu o sektorálnej politike, to je výsledok e, stanovisk špecializovaných výborov, takže vzali sme isté momenty. Nie je to v nariadení o VFR, ale e, objavilo sa to v debate o sektorálnych nariadeniach. No a práve hovoríme so spravodajcom, aby sa zmenil text. No a na záver to, čo je pre nás dôležité, to je postup. Tak skutočne, kedy skončíme s touto to je dôležité, pretože my ako spravodajcovia neustále opakujeme stanovisko parlamentu, že chceme skončiť pred voľbami. Takže potrebujeme istú dynamiku, rýchlosť, musí to byť pred voľbami, ale tiež s účasťou parlamentu počas celého procesu. Nechcem len čakať na záverečný výsledok. Ďakujem pekne. No, tieňový spravodajca pre vlastné zdroje, e, takže teraz prioritne dostanú slovo spoluspravodajca pre vlastné zdroje. Pán Depre ako prvý, ďakujem pekne, pán predseda. Ja v mojom príspevku budem hovoriť o všeobecných princípoch ich eh, sme dosiahli dohodu s kolegom Levandovským. Prvá vec, eh, na ktorom trváme, vážený pán predseda, vy ste to povedali aj sám, no, my si myslíme, že parlament musí aj tvoriť jasné prepojenie medzi revíziou VFR a novými vlastnými zdrojmi. Pretože keď sa pozrieme ten postup pre vytváranie nových vlastných zdrojov, tak úloha parlamentu je mimoriadne obmedzená a ak takéto prepojenie nebude existovať, tak možnosť niečo vytvoriť, získať je obmedzená. Druhé, pán Navandovský a ja, my sme sa venovali e, v rámci analýz a odporúčaní odporúčania skupiny Monty. Je to nedávny dokument, eh, veľmi detailný, obsahuje veľa argumentov, no a je to dokument, eh, ktorom, sa, ktorom je medziinstitucionálna dohoda, čiže dohoda medzi hlavnými európskymi inštitúciami. Eh, tretí bod, pán Levandovský a ja sám navrhujeme vlastné zdroje na základe nasledujúcich pristýpov. Musí to byť v balíčku, pretože balíček je nevyhnutný aby príspevky sa mohli nejak korigovať. Po druhé, tento balíček musí byť štrukturovaný na základe troch strategických cieľov, ktoré, s ktorými súhlasí európska verejnosť a majú skutočnú pridanú hodnotu. Po tretie, nové vlastné zdroje nemôžu byť implementované hneď naraz, ale musia byť implementované podľa priorít a operatívnych praktických aspektov. Po štvrté, nové vlastné zdroje musia spoluexistovať e, s súčasným systémom, ktorý je efektívny, a ktoré e, fungujú. Niektoré veci z polnohospodárstva. E, no. Odstránenie rabatov je zásadná vec keď môžeme hovoriť o niektorých výnimkách a po šiestej príspevky na základe RLB e musia byť zachované. A posledný bod, dva dôležité princípy, ktorými sme sa riadili. Poprvé, udržať fiskálnu suverenitu členských štátov a po druhé, zavedenie nových vlastných zdrojov, musí prebiehať tak, aby národné príspevky z národných rozpočtov ich eh, proporčne znížili. Ďakujem pekne, pán Depre, pán Levandovský. Pri tejto správe otvárame novú kapitolu nikdy nekončiacej misie Európskeho parlamentu pri korigovaniu reformy strany príjmov európskeho rozpočtu. Tu máme paradox európskych financí, ktorý je silne kritizovaný ako systém, ale je to stabilný systém napriek tomu, len snaha korigovať ho existuje celé 10 ročia. Berúc to úvahy Brexit, máme tu príležitosť eliminovať jedného z podporovateľa existujúceho systému. Sme v čase pred voľbami, kedy sa treba e, vyjadrovať alebo navrhovať opatrne v citlivých témach vlastných zdrojov. Keď sme opatrní, to znamená, že nechceme meniť zmluvy, ako spomenul Žehách, ale chceme zachovať fiskálnu suverenitu členských štátov EÚ. Potrebujeme na to jednomyselné rozhodnutie a potom ratifikáciu národnými parlamentmi. Máme tu klauzulu no pasarela. Tá je výsledkom tiež nášho prístupu. A ďalej tradičné opodstatnenie alebo odôvodnenie, že e, zdanenie prepája občanom občanov Európy s rozpočtom, lebo sa snažíme vyhnúť zviditeľneniu týchto nových vlastných zdrojov, napríklad účet za elektrinu pre občanov. Ja si myslím, že je to správne nezvýrazňovať to veľmi vo faktúrach pre občanov, ak máme prežiť, ak to majú vidieť takto naplno. Čo sa týka nových vlastných zdrojov, niektoré z nich, dva konkrétne, už sme videli, sú to deja vu, DPH, ktorá sa zdá byť najharmonizovanejšou daňou v EU, 21,1% v priemere od 17% už v Luxemburgu do 27%, čo je široké rozpetie, ale táto daň k nej sa dá pridať 1%, 2. To by bola taká zjednodušená báza, zjednodušený základ e, DPH, s ktorým by možno mohli súhlasiť mnohé členské štáty. 12 až 13 rozpočtu, teda príjmovej časti rozpočtu, by to mohlo vygenerovať, ale to sa vie. Druhý návrh, ten tiež už sme videli z roku 2000 11 eh, daň z finančných transakcií, ale nemiešajme si to s daňou z finančných aktivít. Je to zdaňovanie transakcií, nie je to Tobinová daň. Každý mi hovorí, navrhujete Tobinovú daň. Nie, nie, tá bola zamietnutá v 70. rokoch systémov Bretton Woods. Toto je iné. Toto je zdaňovanie transakcií, zahraničných transakcií je to reakcia na tento jav. Aj v roku 2011 sa navrhovalo, že sa budú zdaňovať transakcie, ale vy, vyňali by sa domácnosti, rodinné domy. Čiže keď niekto platí za spotrebu niečoho, alebo úvery, ktoré dostanú malé a stredné podniky, by sa nemali zdaňovať. Takže takto by sme to mohli upraviť a pohnúť sa pred smerom k zintenzívnenej spolupráci, prehlbenej spolupráci, ktorá nejako zastala. Ďalšia možnosť, e, korporátna daň, firemná daň. Nejaké percento, jedno, dve by sa mohlo uvoľniť z týchto firemných daní. A sú tu pokusy harmonizovať spoločný konsolidovaný základ dane pre firmy. Už to navrhoval pán Lamassur, ale teraz by to zahrnulo aj digitálny sektor, čo je dosť ťažké zdaniť. Operácie prebiehajúce na digitálnom na digitálnej báze a ak chceme, aby to fungovalo, tak musíme s Európskou komisiou premyslieť ako ako to má fungovať. Takže tam by som dal otáznik. Čiže zdanenie digitálneho sektora, alebo to má byť e, korporátne zdanenie, ktoré len pokrýva digitálny sektor. Tie dve alternatívy sú tu. Ďalej, ako naložiť s klimatickými zmenami? Treba e, zaviesť environmentálne zdanenie. Sú tu pokusy, aby to bolo neutralizované z hľadiska jednotlivých krajín, takým spôsobom, že niektoré krajiny priamo ak by niektoré krajiny priamo boli poverené zahrnúť túto daň do svojich daňových systémov, tak ten návrh je vopred stratený. Takže takto by sme to nemali robiť. Je to niečo ako ETS, platba za emisie a teraz to proste nefunguje, nebolo to dobre zavedené do praxe treba nájsť niečo neutrálne, neutrálnejšie možno. Napríklad e, uhlíková daň e, cez dlhopisy. Niečo také sa snažil navrhnúť e, Sarkozy mohli by sme to nazvať inak. Ochrana proti environmentálnemu dumpingu napríklad by sa to mohlo volať. Je viac modelov, než iba daň z prispôsobovania sa bezuhlíkovému eh, hospodáreniu. Aby to nebol jednoducho ekvivalent ETS alebo nejakých tých systémov, čo sme už videli. Aby to bola nejaká zelená ochranná iniciatíva Európskej únie ochrana životného prostredia, op- nejaké opatrenie proti environmentálnemu dumpingu. Som si plne vedomý toho, že by to mohlo e, vyprovokovať e, nie celkom žiaduce kroky zo strany istých krajín. Rabaty, tam už sa navrhovali mnohé korekcie pri rabatoch. Ak ich chceme niečím nahradiť, mohli by sme to nahradiť vlastnými zdrojmi, ale to by okamžite vyprovokovalo volanie po kompenzáciách e, u niektorých členských štátov. A takisto netreba zanedbať tzv. iné výnosy rozličnej povahy, niektoré predpovedateľné, niektoré nepredpovedateľné. A tie nepredpovedateľné by sme dali do rezerv. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Levandovský, za toto vystúpenie. Teraz dávam slovo pánovi komisárovi Ettingerovi, aby nás oboznámil so svojimi so svojimi odpovediami a prípadnými pripomienkami k tomu, čo si práve vypočul. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážené poslankyne a poslanci. V prvom rade by som sa chcel obrátiť na štyroch spoluspravodajcov. Chcel by som im vyjadriť úctu, pretože návrhy, ktoré ste spracovali spolu s vašimi spolupracovníkmi a tiež práca tých rôznych špecializovaných výborov prispela ku kvalite týchto textov. Ja som to čítal v ostatných dňoch a mám pocit, že sú to návrhy spracované veľmi vecne, návrhy, ktoré sú dobrým základom a dávajú ten správny smer našej práci. A tiež chcem kvitovať to, že sa parlament rozhodol túto záležitosť urýchliť. To znamená, že vo februári by sa malo rozhodnúť na výbore, v marci sa bude rokovať na plenárke v Štrásburgu. No a tým vaše pozície v správnom momente sa zapájajú do rozpravy. No, cestím k nášmu návrhu komisie, ktorý, ako oznámené, bude predložený v máji, tak sa veľmi snažím, vynasnažím eh, z vašich návrhov a obsahov čo najviac zapracovať do návrhu komisie. Naša práca prebieha dobre, mali sme veľkú diskusiu na kolegiu Predtým sa uskutočnila konferencia s približne tisíc eh, účastníkmi aj viacerými poslancami. Ďakujem pánovi Artuimu za spoluprácu. Eh, snažíme sa čo najrýchlejšie a najsilnejšie integrovať všetky, všetky návrhy. Ja pôjdem do dvoch hlavných miest, aby som sa stretol so všetkými príslušnými ministrami a národnými parlamentami, aby sme konali dialog s občanmi v nadchádzajúcich týždňoch do každodenne utilizovať. Ale tie veci ešte stále sa menia. Zasadnutia lídrov neformálnej rady 23.2. čakáme skutočný signál v tom, či hlavy štátov a vlád v ďalšom VFR vidia prioritu. Sme v úzkom kontakte s prezidentom rady, predsedom rady Tuskom s cieľom tak, aby na rade v roku 2018 2019 a nevyhnutná intenzita pre rokovania spoločne s vami. My máme, musím rozhodnúť niekoľkých dôležitých obsahových otázkach. Poprvé, komisia ich spolieha na silný, eh, stabilný rozpočet, Európskej 27. Nie dva rozpočty, nejaký osobitný pre eurozónu. Poprvé, je medzi eurozónou a 27. je čoraz menej, menej rozdielov. Rozpočet pre eurozónu poprvýkrát bol predložený v roku 2011, ktorý bolo 18 krajín v eurozóne a 28 členských štátov. Teraz e, ich e, je teraz je tých členov eurozóny viac. No a počas tohto alebo nadchádzajúce VFR sa vyberie na cestu do eurozóny a stane sa členmi eurozóny viacero krajín, dve, možno tri. No a to by bolo zlé pre krajiny, ktoré by sme tým takto, tak povedz, vylúčili. Ďalej, my si nemyslíme, že môžeme predložiť ambiciózny VFR a potom ešte pre eurozónu. Dať niekoľko percentuálnych bodov DP do rozpočtu pre eurozónu. To už by Macron dostal povolenie vstúpiť do žiadnej krajiny. Silný rozpočet Európskej 27. Tu tie dve prázdne miesta. Brexit. Vieme čoraz jasnejšie, koľko Briti budú prispievať do rozpočtu 2019-2020 a v prechodnom období po roku 2020. Ale štruktúrálne dlhodobo, minimálne v druhej polovici druhého rozpočtového rámca nám chýba 12, 13 alebo dokonca 14 miliard eur. zmeny v našich eh, rozhovoroch neviem na žiadnu jedno inú vyrovnanie len tak, že 50% eh, pokryjeme z eh, presunu prostriedkov, transferu, zmeny financovania tak, a 50% z nových finančných prostriedkov členských štátov. A ďalej je tu rozdiel medzi výdajmi a príjmami, pretože máme nové úlohy kde úlohy a ich riešenie na európskej úrovni majú zmysel, ale v roku 2011, 2012, 2013, keď sa vypracoval tento rozpočtový rámec, buď ešte vôbec neexistovali, alebo ich rozmery neboli také ako dnes. Hraničná kontrola, ochrana hraníc, boj proti terorizmu, migrácia, pomoc tečencom mimo EÚ, posilnená rozvojová práca výskum, obrana. Vo všetkých týchto témach môžeme preukázať pridanú hodnotu. Uvediem jeden príklad, možno taký provokačný. Naše členské štáty majú 100 tisíc úradníkov na ochranu hraníc. Frontex ich má tisíc nepotrebujeme doktora z matematiky, aby sme vedeli, že bolo lepšie kontrolovať keďže hranici bez, medzi každý, kto k nám príde, um, by mal byť zaregistrovaný, mal by uviezť dôvod, prečo prišiel, potom by sme ho mali, a potom by sme ho mali integrovať alebo vrátiť. Ale opačne ale inak by sme mali obnoviť znovu e, voľnosť pohybu v rámci EÚ. Medzi, na hraniciach medzi Nemeckom a Dánskom sa kontroluje prísnejšie ako v minulosti. A to nie je dobré. Medzi Rakúskom a Nemeckom sa kontroluje viac ako kedykoľvek predtým. A to nie je pre mňa presvedčivé. Keď moji stranickí kolegovia v Bavorsku teraz hovoria o pohraničnej stráži čo ani nejde, pretože ochrana hraníc je federálna, federálna vec. No, vy priatelia. To je dobré opatrenie. Ja som preto, preto sa pýtam, či parlament podporí návrh komisie, aby sme v nadchádzajúcich rokoch náš úrad na ochranu hraníc a pobrežia stav navýšili o tisíce. A povzbudíme Bulharsko, Maltu, Cyprus, Taliansko, aby ten personál spolufinancovaním pri navyšovaní personálu, tak aby bola možná ochrana hraníc. Ale potom musíme záväzne obnoviť slobodu pohybu v rámci EÚ. A to je veľká úloha pre VFR. A nie, aby Frontex mal 500 úradníkov viace. A proste členské štáty uvoľnenie prostriedkov. No, sme ochotní a pripravení obnoviť slobodu pohybu v rámci EÚ, ale mať e, riadnu kontrolu na vonkajších hraniciach. To je európska činnosť. Ja ja vyňať e, niektoré programy v rámci e, škrtov by nebolo poctivé. My musíme nastaviť politiku súdruž- musíme mať politiku súdržnosti, e, musíme mať politiku v oblasti polnohospodárstva. Takže chcel by som citovať Erasmus Plus a Horizont 2020, e, teda programy zamerané na výskum a na mladú generáciu. My tu máme programy, kde je e, viditeľná tá pridaná hodnota Európskej únie a my sme včera Um, absolvovali konferenciu, ktorú spolorganizoval pán Kartuj. Hovorilo sa tam o systéme Galileo a o ďalších programoch tohto typu. Tiež sa hovorilo o digitalizácii spoločnosti, ktorá s tým súvisí a toto je možné presadzovať najlepšie na európskej úrovni. A preto práve tieto prostriedky by som krátiť nechcel a dokonca by som navrhol určité mierne navýšenie. Takže ak e, dôjde ku škrtom, tak si to viem predstaviť pri iných programoch, ale nie pri týchto, ktorý, ktoré som spomenul a ktorých nie je zas tak veľa a kde by som dokonca navrhol určité, ako som povedal, mierne zvýšenie. Takisto treba začať hovoriť o stropoch. Vaše návrhy sú v tejto oblasti pomerne ambiciozne, ale zároveň primerané. Ak by som mohol pracovať e, medzi vami tu v parlamente, tak by som to asi videl rovnakým spôsobom. Avšak na druhej strane vám môžem povedať, e, ako vyzerajú moje e, cesty. Existujú nejaké e, štáty, kde 0,1 je hlavné meradlo. V týchto krajinách sa ani nepremýšľa nad príjmy príjmami alebo výdavkami, pardon, 1, ne, ne 0,1. E, tieto krajiny nerozmýšľajú nad e, príjmami a výdavkami. Jednoducho 1,0 je základ a hotovo a ďalej sa nad tým neuvažuje. Ja som sa členské štáty snažil presvedčiť e, práve v rámci tých úloh viacročného finančného rámca, aby k tomuto pristupovali trocha inak. My tu máme aj nové úlohy, ktoré musíme riešiť. Obrana, ochrana hraníc, migrácia, a toto nie je možné riešiť e, na základe rozpočtu postaveného na 1%. Preto je potrebné e, bojovať za súdržnosť a e, nesnažiť sa vyvolávať konkurenciu medzi migráciou a politikou súdržnosti a polnospodárskou politikou. To by aj naďalej rozdeľovalo tú našu európsku rodinu. My pracujeme s 1,1 x, to znamená minimum, minimum 1,1, maximum 1,2. To je prístup, ktorý sme my momentálne zaviedli. Ide teraz o to, aby sme sa pozreli na nové nástroje, napríklad predvstupovú pomoc, eurozónu, podporné aktivity. A tiež je potrebné zabezpečiť, aby e, sa prihľadalo na istú návratnosť tých financií, ktoré vynakladáme, napríklad v tom zmysle, že by som integroval do nášho rozpočtu rozvojový fond a toto by vyhovovalo mm, iste aj Spojenému kráľovstvu. Takže natíska sa otázka 1,1 alebo 1,2. Tu je otáznik, ktorý ja takýmto spôsobom dávam na zváženie. Potom je tu ešte jeden príklad. Je možné, že sa nezabezpečí úplná prenositeľnosť prostriedkov medzi rozpočtami. A tu bez ohľadu na to, či sa dohodneme na čísle 1,1 alebo 1,2, bude potrebné dosiahnuť tie ciele, ktoré sme si stanovili a zároveň musíme byť pripravení na nové úlohy, ktoré sa môžu v budúcnosti objaviť. A ja by som chcel vedieť, ako bude reagovať rada. Pani Tomá, e, som vďačný za to, že akceptujete tých 7 e, rokov. Viete, že sa hovorilo o mandáte komisie 5 rokov, respektíve o systéme 5 plus 5. A ak by to rada myslela vážne, tak e, nie je možné, aby parlament alebo komisia v poslednom roku funkčného obdobia ovplyvňovali budúce obdobia. Teda tu ide o isté premostenie a určitú demokratickú symetriu. A komisia k tomu vydá vyhlásenie tak, aby to bolo dôveryhodné No a tiež e, musíme hovoriť o kondicionalite, teda o hospodárskej kondicionalite a, a štátoprávnosti. Naši právnici spracúvajú všetky podklady, odborné a právne, k tejto otázke. No a posledná kapitola, alebo posledné kapitoly tie sú napojené na politiku. Buď chceme 6 alebo 7 kapitol. E, každopádne jedna, jednou by mala byť bezpečnosť a obrana, ďalej inovácie, budúcnosť, mladá generácia. Ďalšia kapitola. E, my musíme výraznejšie osloviť e, našich placov daní, našich občanov. Treba im jasne ukázať, kam investujeme a kde E, vidíme pridanú hodnotu pre našich obyvateľov. Tieto kapitoly by mali byť zrozumiteľné aj pre bežného občana a e, nemali by byť formulované tak, že to bude dokument zrozumiteľný len tým 50 expertom na rozpočtovú problematiku. A posledná vec, v máji predložíme 6-ročný finančný rámec. na šiestý finančný rámec. Prvý ten predložil už pán Delor a po prvýkrát vlastne sa pri predkladaní tohto návrhu budú zároveň konať voľby do Európskeho parlamentu, takže tam vzniká isté riziko a najhorším prípadom by bolo, že niečo predložíme, nič sa nebude diať a e, potom bude bežať kampaň a e, tí hlavní kandidáti sa budú zameriavať najmä na kampaň, všetci budú e, sa snažiť o vytvorenie nejakého raja v Európskej únii. Niektorí ďalší zase budú e, trvať na jasnej pozícii žiadne peniaze pre Európsku úniu. E, bude to skrátka ostrý predvolebný boj, potom sa budú konštituovať strany, budú prebiehať vypočutia pre komisárov, príde nová komisia, nový predseda komisie a ten e, časť svojich slubov by e, potom musel prispôsobiť viacročnému finančnému rámcu. Budeme mať 20 nových komisárov, no a dopracujeme sa k, jaru 2020, k jari 2020 a e, až potom sa vlastne začneme zaoberať reálnou prácu. A výsledky tej práce sa dostavia možno niekedy v decembri 2020. A to je chyba, pretože sa, toto, pretože sa tak, takýto postup by sa dotkol výskumu napríklad a mnoho programov by jednoducho stratilo ten jeden rok, takisto ako to bolo v roku 2014. Takže toto je moja žiadosť. My o tom rozhodnúť nemôžeme, ale ambície tie máte a prejavujete vy a my vám za to ďakujeme. My by sme sa skrátka mali snažiť od mája do marca 2019 e, touto vecou zaoberať. Rada by to mala akceptovať ako prioritu. To znamená, nie je možné, aby tento problém sme odsúvali na novokonštitovaný parlament a komisiu. Jednoducho v situácii, kedy Británia odchádza, treba vyslať jasný signál. E, parlament, rada a komisia musia o tejto zložitej situácii rozhodovať. A toto by bol najlepší signál, že tu vládneme správne a my by sme sa mali o toto pokúsiť, pretože ak to neurobíme, tak e, neprejavíme dostatok odvahy a preukážeme dokonca až neschopnosť slúžiť našim spoluobčanom. Ďakujem veľmi pekne za spracovanie návrhu tohto nasledujúceho viacročného finančného rámca. A sme si vedomi toho, že tento viacročný finančný rámec musí svojou mierou ambícií zodpovedať očakávaniam občanov, ktorí chcú, aby Európa bola Európou budúcnosti a zároveň Európou, ktorá nás bude chrániť. Ale, pán komisár, vy ste nehovorili o vlastných zdrojoch. E, mohli by ste to doplniť? I e, v návrhu komisie s tými počítame, avšak ak tam nič nenájdeme, tak tá práca europoslancov a všetkých ostatných, e, tá môže ísť potom rovno do koša. Vaše požiadavky sú však úplne jasné. My tu máme isté návrh toho nášho rozpočtového rámca. Pri vlastných prostriedkoch je zaujímavé to, že sú tu takí, ktorí ich úplne odmietajú. Chcú síce parlament a komisiu, naviazať na dobrovoľné, mali asi trocha znížiť. Napríklad by sme mali modernizovať a zjednodušiť daň z obratu, teda DPH. E, toto je oblasť, ktorá si zaslúžuje, zaslúžuje modernizáciu a e, aj, aj pani Depre a Levandovský kvietkami, ale keď sa hovorí o konkrétnom vlastnom prostriedku, tak sa zrazu vynorí kohorta pochybovačov. Takže ja vás prosím, ak máte pochybnosti o niektorom vlastnom prostriedku a e, niekto má problémy s tou vecou, iný s, s druhou a keď sa to všetko spojí, tak vlastne nikto nechce nič, no tak na to môžeme, môžeme zabudnúť. A e, to to ET, prevod príjmov z ETS, e to je takéto nízko vysiace ovocie, ktoré je dosiahnuteľné. Nad tým by sme mali uvažovať. Samozrejme, na základe Parížskej dohody majú členské štáty isté pôsobnosti. Máme tu ciele pre roky 2020, 2030, 2050, ale to sú európske ciele. no a e, v téme ochrany klímy tam máme tak dôveryhodnosť, ako aj právomoci. A systém ETS, teda obchodovania s emisiami a E, toto je práve legislatíva európska, ktorú môžete ovplyvňovať vy. Akurát tie príjmy potom sa môžeme e, rozprávať o tom, kde a komu. A toto isté poteší <laughs> pána Levandovského, ktorý musí letieť naspäť do Varšavy, ale aj pri tých cieľom k finálnemu schváleniu. E, na druhej strane s veľkým záujmom pozorujeme problematiku finančných trhov podielom, zlomkom percenta z tohto obrovského obratu e, čerpať prostriedky do európskeho rozpočtu, ktoré by nám pomohli. A potretelných plastov, rôznych plastových obalových materiálov a tak ďalej. Toto je um, toto je vec, kde ak my ukončíme export napríklad do Indie a do Číny, tak e, teda odpadov, tak sa nám začne v Európe hromadiť plast. A dane majú aj takúto účelnú funkciu, um, a ja to podporím, ale podporím to len, ak to nebude príliš byrokraticky zaťažujúce. Čiže otázka je, na čo to napojíme. Či pôjdeme cestou zdaňovania surovín alebo zdaňovania produktov, teda konkrétne tých plastových tašiek tu v Carrefoure, v Reve alebo v iných obchodoch. A znova, um, dva či tri z vašich návrhov pravdepodobne prerokujeme a potom budeme musieť za ne spoločne bojovať, pretože sa s tými návrhmi tiež budú musieť súhlasiť. Ak e, neurobíme v tejto oblasti vôbec nič, tak by ten výsledok e, tej veľmi náročnej práce, ktorú odvedie tá skupina na vysokej úrovni, e, tak by to vlastne nesmerovalo k ničomu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Veľmi zaujímavé a mám tu veľa žiadostí o slovo, takže ja navrhujem, aby sa najprv aby najprv dostali možnosť sa vyjadriť tieňový spravodajca, pričom za každú politickú stranu bude hovoriť jeden tieňový spravodajca k obom témam, to znamená viacročný finančný rámec, aj vlastné zdroje a následne by sme otvorili, prosím, ja budem ja som to pochopil tak, že budú hovoriť e, najprv e, koordinátori, ale dobre, takže ja budem hovoriť po portugalsky, hovorí rečník, ehm, prácu podporujúcu uh, viacročný finančný rámec aj E, finančný výhľad. A ukazuje to na jednej strane odhodlanie, na druhej strane centa HND je, je realistický návrh. My e, vstupujeme do rokovaní, kde by sme... A Brexit by nemal byť e, zámienkou na nejaké osekávanie našich ambícií. Práve naopak, mali by sme v, te, v tomto kolektíve 27 by sme nemali zasahovať do politik, ktoré fungujú dobre. Nemali by sme znovu, znovu objavovať Ameriku. Teda, teda politika súdrž, nové priority e, vyžadujú nové zdroje. To je, ja si myslím, veľmi jednoduchá vec. Bezpečnosť a obrana, tie by mali získať vlastnú. Teda, e, že politika súdržnosti bude fungovať až do roku 2023. Toto sú záležitosti, e, v ktorých Koľko som dostal? 3 minúty? Pýta sa rečník. E, áno, ale nikto sa nenahnevá, ak budete hovoriť kratšie, hovorí predseda. Dobre, budem sa snažiť e, dodržať ten rečnícky čas. V prvom rade chcem poďakovať komisárovi Oettingerovi za jeho prítomnosť, za to, že tu je, pretože nám objasnil e, aspekty veľmi dôležitej témy a pomohol spravodajcom, ktorí sa snažili vo svojich parciálnych témach urobiť maximum. Ja sa budem snažiť eh, pridržiavať niektorých záležitostí týkajúcich sa nasledujúceho viacročného finančného rámca. Ja si myslím, že naše politické stanovisko bolo eh, jasne prezentované pani Toma, takže ja mám teraz eh, niekoľko otázok k vlastným zdrojom. K mm, samotnému MFF vaše ambície, ktoré my všetci určite podporujeme, teda v tom zmysle, že chceme do apríla 2019 uzavrieť všeobecnú dohodu, tak aby sme to stihli ešte pred nasledujúcimi voľbami. Toto by sa však nemalo stať akýmsi mlinským kameňom na našom krku. My už máme nejaké skúsenosti zo zostavovania každoročných rozpočtov, ktorá však je tá skúsenosť je trocha odlišná. Zvyčajne sa predsa len dostávame e, k tým detailom, čo potom príliš dlho trvá a potom nás ten konečný termín veľmi tlačí. Takže ja myslím, že v tomto prípade by sme si mali ponechať dostatočný čas na to, aby sme veci prerokovali e, dôsledne a to samozrejme musí ísť ruka v ruke s jednoznačnou politickou ambíciou vstúpiť do ďalšieho MFF, respektive vybudovať ďalší MFF správne. Nepochybne musíme mať aj E, možnosť financovania tých našich ambícií, teda dostatok zdrojov na naše plány. No a k tým vlastným zdrojom teraz tie otázky. E, to, čo bolo povedané, s tým ja úplne súhlasím. Um, digitálna oblasť, digitálna ekonomika, toto treba riešiť na úrovni Európskej únie. Tu členské štáty jednoducho sú príliš malé a ja by som určite nechcel, aby Facebook rozhodoval o tom, kto bude koľko platiť ako o tom hovorili o zakladateľ pred niekoľkými týždňami. Ja by som chcel, aby inštitúcie ako Európska únia rozhodovali o tom, aké dane bude kto platiť a kto e, za ne bude čo kupovať a tak ďalej. Um, nechcel by som, aby o tom rozhodovali veľkí investori. Teraz k, k daniam súvisiacim so životným prostredím. My by sme sa samozrejme mali e, zamerať napríklad na e, daňový a sociálny dumping v Európskej únii a to bez ohľadu na to, akú daň budeme zavádzať, akú novú daň zavedieme. Mali by sme však prihľadať aj na problém sociálneho dumpingu mimo Európskej únie zviazaného s environmentálnym dumpingom. Tu, tu treba opatrne pristupovať k tomu, že naše firmy um, by nemali byť nútené investovať mimo Európskej únie len preto, lebo tam sú požiadavky. Kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda, vážený pán komisár, Dovolím si predložiť návrh. To, či sa výdavky, ktoré, na ktoré sa použili príjmy z vlastných zdrojov, naozaj vynaložili správnym spôsobom. Treba kontrolovať, aby sa platby vynakladali na tie ten spočet z HND, s národným dôchodkom v členských štátoch. Čo sa týka distribúcie zdrojov, nový systém by mal v oblastiach, kde financovanie na európskej výdavky by sa mali sústrediť na tie projekty, ktoré sú dlhodobo ziskové, a nie financovanie programov, ktoré produkujú len krátkodobé výsledky. 2020, preto treba efektívne a transparentne nastaviť systém vlastných zdrojov. Model merania pridelovania zdrojov a toho, ako sa pridali viac európskej pridanej hodnoty. Ďakujeme za zelených. Tu máme dvoch prihlásených. Pani Niriada, za, že ste koordinátorkou. Prehovoríte, to je GUE. Pardon, pardon, to je pani Niriada. Nech sa páči. Dúfam, že dostanem eh, odmenu za to, že budem tak krátko hovoriť. Ja chcem, aby sme vychádzali zo zdravého rozumu. Vysporiadali sa s nezamestnanosťou, s rastúcimi sociálno-ekonomickými nerovnosťami na úrovni lokálnej aj členských štátov EÚ a musíme nevyhnutne zainvestovať do trvalo udržateľného rastu na základe solidarity. Ak nie, ak to neurobíme, tak jednoducho budeme podporovať fragmentáciu a konflikt. Zaujímalo ma, pán komisár, to, čo ste už povedali e, e, predtým, európska rodina, aký bdeli musíme byť, ale ak stále budeme zvyšovať výdavky na obranu a na vojenské záležitosti a vytvárať tzv. pevnosť Európu a nepriepustné hranice, my sme to videli v Írsku, čo to spravilo, keď sme mali takúto fyzickú hranicu. Teraz je to záležitosť minulosti. Mohli by sme sa z toho hádam poučiť? Extrémne opatrne e, treba postupovať s tým pocitom, že niečo nie je v poriadku v Európe, že sa ľudia boja. To sa nedá liečiť zvýšenými vojenskými výdavkami a ešte k tomuto zobrať napríklad zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, mali by sme sa sústrediť na odstraňovanie nerovností, vyrovnávanie situácie v 27 členských štátoch EÚ, takže na sociálne politiky, na vzdelanie, na výskum, na odbornú prípravu, zdravotníctvo, integráciu, zamestnanosť a jednoduché a redistributívne daňové politiky, ako aj odstránenie daňových rajov. Takže treba bojovať proti tomu, že sa menia základné princípy. Základné princípy predsa sú solidarita, sociálna Európa. Tých sa pridržajme. Teším sa teda na pokračovanie tejto rozpravy a ďakujem za príspavky. Myslím si, že tú cenu mám dostať, lebo som hovorila krátko. Ďakujeme pani Niriada za zelených, pani Trupel a spravodajcu, spravodajcu. Budem hovoriť po anglicky a potom prejdem do Nemčiny. Po tretí raz teraz som súčasťou nových rokovaní o viacročnom finančnom rámci, o VFR. A konflikt bude ešte ťažší než minulý rok, pretože rozdiely medzi tzv. net krajinami, krajinami konfliktu sa ešte rozšíril, ešte prehlbil. A keď sa pozrieme na vyšehradské krajiny, bude to veľmi zložité zvýšiť európsky rozpočet, ak oni do toho budú mať čo hovoriť. Ja súhlasím s pánom komisárom Ottingerom, aj s spravodajcom 1,3 HND, to má byť tak. Som bola som sklamaná, keď Martin Schulz ako prezident EPP e sa snažil znížiť poprvý raz rozpočet pre Európsky parlament. Pre mňa to bolo naozaj nepríjemná skúsenosť z Piatočnícka. My ako zelení sme s tým nesúhlasili a za ostatné 3,5 roka sa ukázalo, že európsky rozpočet, čo sa týka riadenia hraníc, výskumu, kultúry, boja proti klimatickým zmenám, stabilizovaniu afrických krajín, aby nebolo toľko utečencov, ktorí odtiaľ odchádzajú. Na to potrebujeme vyšší európsky rozpočet, aby sme to všetko zvládli. A teraz prechádzam do Nemčiny. Also ich teile den Ansatz von Herrn Oettinger, dass es richtig ist, maßvolle Reduktion Prístup pána Ottingera, že sa dá niečo zredukovať pre poľnohospodárstvo a e, koheziu, ale tieto to je niečo, čo budúcnosť nemusí až tak priaznivo vnímať v poľnohospodárstve a v našom životnom prostredí. Parížská konferencia to e, preukázala. Toto treba zapracovať do VFR a do ďalších našich nástrojov. 5 rokov, ak tam nezabudujeme environmentálne aspekty, to sa nám vráti politicky. A takisto prispiejeme k zničeniu planety. 5 rokov, ak tam nezabudujeme environmentálne aspekty, to sa nám vráti politicky. A takisto prispiejeme k zničeniu planety. Predstavte si tie laviny z bahna v Kalifornii. To súvisí so zmenami klímy. Máme viac púští, viac zámobojov, bojovalo. Podľa mňa to je naliehavá záležitosť. Pán Ottinger, e, tá myšlienka, že nepotrebujeme rozpočet pre eurozónu, že potrebujeme len veľký unijný rozpočet. Máme tu optauty pre napríklad Dánsko. My veríme, že sa blížime k spoločnej mene všetci. Nechcem na, útočiť na ten rozpočet pre eurozónu, ale potrebujeme spoločné obranné síly, aby sme sa ujali našich globálnych zodpovedností. To nie je vyhadzovanie peňazí. My, Európania, musíme byť pripravení. Ak nás kultúrna diverzita v Európe sa musí e, podporovať, komisár musí odísť, prerušuje rečničku, Stručne, kultúra, vzdelávanie, výskum musia byť priority. Môžete potom hovoriť o tom neskôr. Teraz pán Zany veľmi stručne, aby to pán komisár si mohol vypočuť a potom sa k tomu vrátime. Ďakujeme za slovo, hovorí pán Zanelli. Predovšetkým sa chcem vyjadriť k VFR. Nepôjdem do detajlov, len o všeobecných cieľoch chcem hovoriť Nový VFR je výzvou. Tá výzva spočíva v tom, čo s net prispievateľmi, čistými prispievateľmi. Spojené kráľovstvo je ďalšia vec. Riziko pre krajiny ako Taliansko, Francúzsko a Nemecko je v tom, že je rozdiel medzi tým, čo dávajú a to, čo dostávajú. A ešte, čo keď sa ešte zväčší tento rozdiel? E, ten správny prístup ktorý by malo zaujať, e, mali zaujať európske inštitúcie, aj tento výbor, aby sme ten vzorec udržali, aby sme tie pomery nemenili. Zoškrtávanie výdavkov, ktoré nepriniesie výsledky a zvyšovanie rozpočtových položiek e, tých, ktoré dokázali, že sa výsledky dajú nimi zlepšiť. Je to politické rozhodnutie, Vidíme tu priestor na zlepšenie, vidíme tu predstupový fond pre Turecko. To bola politická vôľa. A bolo to dostatočne odôvodnené? A potom k vlastným zdrojom. Aj tu mám pochybnosti. Vypočul som si posledné dva prejavy od spravodajcov a nevidím tam nič inovatívne v tom, čo povedali. Vidím nové dane a mali by sme byť obozretní. Niektoré krajiny napríklad zažili pri roamingu takéto niečo. Európa si odviedla svoju prácu, upratala roaming, vyjadril isté pochybnosti. V Taliansku sa navrhovala takáto daň z finančných transakcií, vyjadril isté pochybnosti. V Taliansku sa navrhovala takáto daň z finančných transakcií, ale výsledkom nebolo nič až také os. Príjem, ktorý by mal plynúť späť do eurozóny, jednoducho bude chýbať. Zdaňovanie finančných transakcií. E, možno sa na to pozeráme príliš optimálne a ak chceme odradiť spotrebiteľov od takýchto produktov, to je jedna vec, ale ak chceme vytvoriť nové zdroje, tak to je úplne iný prístup. To nemôžeme chcieť naraz a jedno je druhé. Ďakujem. Vážený pán komisár, máte slovo, kým odidete. Chcem vám poďakovať za to, že odpoviete. Dovolte mi 20. bodom. E, inak sa v každom prípade budem snažiť vystúpiť ešte v politických skupinách aj v e, príslušných odborných výboroch. Poprvé digitálna zála VC. To všetko má dve dôležité stránky. Poprvé investície do digitálnych technológií, do digitálnej infraštruktúry, do digitálneho vzdelávania. A preto si preto rozmýšľame, či po tom, čo digitálna revolúcia je veľmi dôležitým, dôležitou časťou, tak my sme do rozpočtového rámca dali jednu kapitolu venovanú digitálnej sfére, tak aby sme spojili prostriedky, ale ukázali aj narastajúci význam digitálnych programov v európskom rozpočte. A po druhé ide o otázku, ako platformy, ktoré pracujú s dátami, uh, auto, som si z Bratislavy, motor z Bukurešti, no a tom naše finančná správa členských štátov, aj v parlamente je veľká ochota, treba nájsť spolahlivú možnosť a presúvajú e, svoje zisky z daňových rádov USA tak predložia čoskoro. Druhá vec, obrana. Nejde o väčšie výdavky na obranu, ale i ako keby sme tendre koordinovali a spolufinancovali na európskej úrovni. Si uvedomíte, keď na rozpočtový rok to skombinovaných je 220 miliard. Takže nejde o viac, ale o lepšie investície a ak budeme štandardizovať európsky niečo, otázka, koľko sa investuje, to už je iná vec. Ale to, čo sa vydá, treba lepšie skoordinovať aj európsky a investovať. To je jednoznačne Američan za 1 dolar dostane, by sme dostali za investície rovnako veľa ako Američania. Pani Trupel my sa ešte stretneme, vy ste hovorili, by ste sa chceli stretnúť. My sme vám oznámili možné termíny dnes aj eh, v oblasti eh, kultúry a filmu. Dostali sme od vás tri návrhy, agresívne eh, požiadavky, ako dosiahneme, aby dostal prostriedky polnohospodár priamo. Aj Európsky dvor auditorov hodnotí, či 20 v celkovom rozpočte veľmi ochrany klímy sa v posledných rokoch realizovalo, tak aby naši rovnováhu medzi produkciou ploche a udržateľnosťou plochy, biodiverzitou, udržateľnosťou našej fauny a flóry. My sme videli, či potrebovať nové, lepšie rozmysár. Áno, A ešte jedna otázka. Čakáte dohodu o VFR na jar 2018? To by výrazne uľahčilo prácu výboru zjednodušení nariadenia, pretože sticizmus a eurofóbiu. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť. No a teším sa, že sa budeme stretávať v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne, pán komisár. On vous Navrhujem, aby sme vám aj zatliskali. Na dve minúty každý a ja budem veľmi prísny pri dodržiavaní času. Pán Marinesku ako prvý v mene ITRE a TRAN. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcel privítať prehlásenie pána komisára Otingera o tom, že bude podporovať vesmírnu politiku. Je to veľmi dôležité. Včera na konferencii sa to zdôraznilo, takže je dobré, že prideli viac finančných prostriedkov. Ďalej dúfam, že dopravná politika, nástroj Connecting Europe, že bude financovaný minimálne na rovnakej úrovni, ako bol pôvodný návrh komisára Levandovského pred šiestimi rokmi. No a tak ako už bolo povedané v správe e, kolegov Olbrichta a Tomy, Tomu, alebo Izabel Toma, tak e, poviem, horizont sa bude o 50% viac, takže toto sú viem, že je tu ešte viacej žiadosti e, v stanoviskách Trán a ITRE, ale toto sú také hlavné, mm, hlavné veci. Ďakujem pekne. A slovo teraz zostáva pani Jetemeky. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja to poviem stručne. No a, a Európsky parlament prijali množstvo záväzkov v klimatických zmenách, ale bohužiaľ treba povedať, že v rozpočte je financovanie na podporu týchto záväzkov. Takže to je v každom prípade vec, ktorú treba brať vážne. Okrem toho, myslím, že sme počuli niekoľko nerealistických nápadov, hlavne o svetle oblasti Brexitu, myslím, že komisia no a koľko dodatočných prostriedkov môžeme očakávať. No a v ďalšej otázke hovorilo sa o zdaňovaní. Musíme sa zaoberať e, alternatívnymi zdrojmi. A pán Haworth. No, ďakujem pekne. ale tiež treba uznať, že kohezná politika je stále najdôležitejšou investičnou politikou Európskej únie. Niektoré z najväčších úspechov EÚ je pokračovanie. To znamená, že kohezná politika bude musieť dostať to, čo dostáva teraz regionálny rozvoj. Príliš náročné, ale mne sa zdá, že politická vôľa, to je nevyhnutná. No a výbor regi tiež podporuje ďalšie zjednodušenie vraže sú tak účinné, ako efektívne, no a či tie fungujú napríklad na plasty, a pretože spotrebiteľ sa prispôsobia, zmenia svoje správanie. No a musíme sa sústrediť na pridanú hodnotu Európskej únie, pretože je dosť veľká a preto dopad Brexitu treba vnímať, pretože pozícia Veľkej Británie nie je udržateľná a bude musieť byť e, pre prístup na trh, čo je dôležité pre britský, mm, britské hospodárstvo. Ďakujem pekne. Da niektoré menia správanie, správanie Ubík za výbor DEV. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vo výbore je tu požiadavka Aid for Trade o 0,7% e, DP Európskej únie išla do rozvojovej pomoci. Vidíte hlavne dva bezpečnosť potravín, to musí byť prioritou, šestka čistá voda a sedmička to sú obnoviteľné, zarábajú tým prevádzači hlavne. Takže dôležité je, aby sme v budúcnosti postupovali preventívne a opatrne a tieto štruktúry právu finančných prostriedkov, prostriedkov strácajú sa aj v daňových oázach, Máme správu dvora auditorov, ktorý poukazuje jasne na problémy ehm, prospešné pre všetkých. No a frakcie sa zhodli na tom, že sú tu pod... No toto je v každom prípade o prioritách a pridanej hodnote. Priority spojenú, ehm, spojených s pridanou hodnotou. Takže máme nové priority. Je tu migrácia, obrana a bezpečnosť Máme ešte staré priority, ktoré, takže priority a pridaná hodnota. Ako sa dá dosiahnuť pridaná hodnota? Výskum, obstarávanie v oblasti. Ako začať nové myslenie o kohezii. nepokojujeme sa pa poučiť. A ešte jedno slovo, pár slov k vlastným zdrojom. Nemajme stracha zavedenia jasne európskej, pretože ľudia nechcú zoznam komplikovaných daní z Bruselu. To všetci vieme. Takže sa o niečo. Prečo je to také náročné a prečo sa hovorí o znovu znárodňovaní? Ja si myslím, že tu je pomerne veľký odpor proti určitým polnospodárským opatreniam zo strany členských štátov. A to práve z dôvodu e, neustále snahy zjednodušovať. Ja viem, že to pre nás bude komplikované, ale e, uvidíme, ako správe e, pána kolegu Olbrichta a pani e, kolegyne Toma. Ja som bola troška sklamaná, musím povedať, pretože som z toho vyvodila, že vlastne budeme pokračovať s tým starým a že pre tie nové veci potrebujeme nové peniaze. Ja si myslím, že to je neprimerané, je to škoda, pretože sa že tu istá možnosť je, avšak mne e, tam chýba isté rozvrstvenie subsidiarity z hľadiska členských štátov, teda čo je vlastne ich úloha, čo bude úloha Európskej únie. My by sme nemali si nakladať na plecia toľko úloh, pokiaľ je dopredu jasné, že to nebudeme vedieť zafinancovať. A, a e, právo ešte raz pozriem, pokus, pokusím sa e, to nejako prehodnotiť, ale ja, by si, ja si myslím, že by sme mali prestať miešať rôzne zodpovednosti a úlohy a e, budeme tu niečo musieť robiť. Kondicionalita, to mi tam veľmi chýbalo, pretože to je naozaj veľmi dôležitá záležitosť. Ďakujem. Teraz e, pani Gardia Zábal. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My e, teraz absolvujeme ako si prvú diskusiu o týchto správach, ktoré už sú na stole. Mohli sme si vypočuť aj stanovisko pána komisára, ktorý povedal veľmi zaujímavé veci, veci, s ktorými možno na 100% vždy nesúhlasím, ale e, prišlo mi hovoriť po pani Gresle a ja musím povedať, že súhlasím skôr s ňou, teda tá otázka znovu znárodňovania časti polnospodárstva. E, toto by bola strategická chyba z hľadiska európskej politiky alebo budúcnosti a takisto ekonomická chyba, pretože mnohé štúdie ukazujú, že a v členských štátoch e, to, čo je spoločné, funguje lepšie. Um, to, čo, to, čo funguje, um, tak e, funguje lepšie, než keby sme to renacionalizovali. A e, my sme strávili roky tým, že sa polnospodári adaptovali na túto novú politiku a teraz by sme nemali robiť krok späť. No dobre, to je jedna vec. Druhá vec je kondicionalita. Toto je téma, ktorá už je na stole roky a uh, E, súvisí aj s, krímo, s krízou utečencov a my by sme nemali opúšťať niektoré krajiny, ktoré sú v tom ponorené hlbšie. Toto je téma veľmi nebezpečná a tu kondicionalita v tom zmysle, že všetky členské štáty musia splňať určité záväzky, je východiskom a ak to nesplňajú, mali by platiť sankcie. Avšak e, nesúhlasím s tým, aby tieto sankcie išli na úkor e, fondov súdržnosti, pretože e, prostriedky vynakladané na súdržnosť, prečo sú špeciálne, prečo, prečo sú osobitné? Ak tieto e, fond, prostriedky na súdržnosť idú regiónom a obciam, tak e, to sú príjemcovia, ktorí nie sú zodpovední za pochybenia vlád. Takže ja si myslím, že by sme mali e, vyňať fondy na súdržnosť z, zo systému pokutovania členských štátov za neplnenie určitých parametrov. Lebo dobre, ak, niekto, ak niektorý členský štát nesplní nejaké svoje záväzky, napríklad v otázke uh, príjmania utečencov alebo nakladania s utečencami, tak e, ja súhlasím s pokutami, ale nie z oblasti, ktorá s tým vôbec nesúvisí. Komisár už niekoľko rokov hovorí o tom, ako on vidí budúcnosť viacročného finančného rámca aj z hľadiska čísel, aj Brexitu a kompenzácie 20%, nové zdroje, že treba hľadať samozrejme e, e, nové zdroje, nové prostriedky nie vlastné zdroje, ale nové prostriedky, avšak menej sa hovorí o redukovaní a my, ak chceme robiť viac, tak eh, nie je jedinou cestou požiadať viac peňazí, ale jednoducho možno eh, niekde niečo zosekať. Ja nevidím možnosť, ako to urobiť eh, inak, teda naklasť si na plecia zodpovednosť alebo podujať sa niečo robiť, ale nemať na to peniaze. My budeme v konečnom dôsledku, ak to tak robíme, musieť zobrať tie peniaze niekde inde a tam potom bude vznikať zlá krv. A ja teraz sa zamýšľam nad tým, ktorý projekt e, obhajme a ktorý nie, alebo za ktorý sa postavíme, pretože každý vyzerá na povrchu legitímne. E, každý projekt kladie e, nové a nové úlohy na Európsku úniu, na občanov, na členské štáty a my jednoducho ako občania chceme, aby Európska únia robila viac, čiže sa budeme musieť zmieriť s tým, že na to budeme musieť vynaložiť viac peniazy. Ak to neurobíme, tak o niektoré veci bohužiaľ budeme musieť prísť. Ďakujem veľmi pekne, pani Vajdere. počula vystúpenie pána Oettingera. Myslím si, že komisia ide správnou cestou. Aj v, v otázke priorit, ja s nimi súhlasím. Ja si myslím, že prísnejšia kontrola na hraní jednu ďalšiu vec, kde vidno pridanú hodnotu. Ale pripomeniem napríklad určité ekonomické základy. Trh funguje dobre, ak hm, politika súdržnosti, regionálna politika, ktorá funguje, ale ešte stále je pred nami veľa eh, práce hm, avšak bude treba obrovské investície do infraštruktúry a preto, preto trváme na nástroji Connecting Europe. Rail Baltic je veľmi dôležitý projekt na prepojenie severných a južných členských štátov e, s cieľom zniž, zníženia závislosti e, oboch týchto regiónov na Rusko a ja. To sú peniaze, ktoré jednoducho áno, bude treba nájsť. My momentálne, momentálne míňame 200 miliónov eur, ale e, budeme musieť tie prostriedky spojiť tak, aby e, obrana únia bola, bola účinne realizovateľná. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem so všetkými kolegyňami a kolegami, ktorí požiadali alebo ktorí požadujú silnejšiu tak politiku súdržnosti, ako aj polnohospodárskú politiku. Ja viem, že e, my môžeme hovoriť o reorganizácii, o zvýšenej efektivite vynakladania prostriedkov a o zjednodušovaní v týchto politikách, ale um, nemôžeme hovoriť o znižovaní, pretože by to signalizovalo občanom v celej Európskej únii um, že je tu istý príliš veľký problém. Keď hovoríme o politike súdržnosti, tak nesmieme zabúdať samozrejme na klimatické zmeny, e, digitalizáciu, podporu vedia výskumu. A politika súdržnosti tá E, v jadre je politikou, politikou súdržnosti a o tomto, viac, o tomto ste veľmi nehovorili. My máme dva rozpočtové výpadky. Jeden sa týka Brexitu, alebo vyplýva z Brexitu a druhý vyplýva z nastavenia nových priorít. Preto to nie je jednoduché riešenie, preto sa tento problém um, uchopuje náročne, uchopuje ťažko. Ja by som chcela zdôrazniť aj to, čo povedal pán Lamasúr, že by sme mali uvažovať nad zvyšovaním príspevkov členských štátov. A to nie je nejaká vec, ktorá by mala zostať eh, nedotknutelnou témou. A je tu jedna ďalšia otázka, a to tá, keď tu, keď tu bol pán komisár Oettinger, som chcel to položiť otázku, on tu už síce nie, ale dúfam, že kolegovia, možno pán Olbricht alebo iní, budú mať odpoveď. Pán komisár povedal, že nechceme vytvárať druhý rozpočet e, v rámci európskeho rozpočtu, teda rozpočet pre eurozónu, ale znamená to, že určite nebude špecifická rozpočtová linka pre eurozónu a ak, e, tak to znamená, že nebude nebudú tieto špecifické programy, ktoré boli naplánované v tejto rozpočtovej linke, ktoré sa týkajú osobitne štruktúrnych reforiem a, a konvergencie, alebo to znamená, že to budeme mať niekde v politike súdržnosti alebo v iných linkách, v iných, v iných kapitolách o nášmu spravodajcovi. Ja by som eh, chcel vás poprosiť, aby ste umožnili aj vášmu predsedovi, aby... Predsedám tohto výboru, dali ste ma do tejto pozície. Som celkom spokojný s tým, čo sa robí v oblasti rozpočtu, ale všimol som si po troch rokoch, že sú tu správy, že jedine treba zvyšovať daňové zaťaženie pre občanov únie, ale v eurozóne to musí vlastné zdroje, ktoré nám poskytnú väčší rozpočet, ale zredukuje to tyraniu keď niečo chcete dostať za svoje vlastné zdroje, ktoré nám poskytnú väčší rozpočet, ale zredukuje to tyraniu, keď niečo chcete dostať za svoje vykonať nemožné, aby kohezný fond CRP, nie, nie že by nebolo čo reformovať, ale Povedal by som, že v nasledujúcich mesiacoch nebude to ľahké, ale ak sa cestou, keď eh, nebudeme mať žiadne alternatívy. A čo sa týka pridanej hodnoty, v troch miliardách Nejde o to, ale ide o otázku naliehavosti kvôli globalizácii. Niektoré kompetencie, suverénne kompetencie už sa nedajú, sa nerobia efektívne, nevykonávajú sa efektívne, ale boli by, keby sa robili na únijnej úrovni, tie právomoci by sme mali a tam je pes zakopaný, tam by sme mali preukázať pridanú hodnotu únie. Dámy a páni, ešte niekoľko poznámok. E, ja som mal veľmi zaujímavé výmeny názorov cez víkend. A nepobili sme sa, ale bola to naozaj teda riadna výmena názorov. Musím povedať, že zdieľam názory pána Sarvemasa. My tu v parlamente nie sme rada, nie sme komisia. Sú stále starými potrebami tie treba odfinancovať. Článok 311 z základnej zmluvy o Európskej únii hovorí, čo treba financovať podľa starého, e, už netreba, tak ich neprestaňme financovať. A nové potreby sa majú financovať od inakiaľ. To je rozumný prístup. To je to, čo robí rada a správajme sa podľa nich, lebo oni to robia správne. Pretože ak, ak smerujeme ku konvergencii v EÚ, tak treba zvýšiť fondy na koheziu. Snažím sa k tomu pristupovať rozumne. Dobre, tak nezdvojnásobme to, ale aspoň minimum musíme odložiť na bok, aby súdržnosť fungovala. A čo chceme robiť v rámci Fondu súdržnosti? Znížiť investovanie do EÚ? To isté platí pre poľnohospodárstvo. Pani Ribera odišla, ale keď chceme znížiť peniaze... Predračníci sa pýtali, čo keby sme opätovne e, nacionalizovali, tak povediať, spoločnú poľnohospodárstvu politiku tak potom asi odpoveď je, potom už by nešlo o sledovanie konvergencie. Sa na to, čo povedal pán komisár a vidiac to z pohľadu rady, z pohľadu Brexitu, komisie, jednoducho Spojené kráľovstvo odchádza a z toho vyplýva, že nemôžeme ten rozpočet mať taký, ako bol pre nerozumné povedať, že Máme určité potreby, potrebujeme niečo a musíme s tým niečo urobiť, splniť tieto potreby. Obrana. Tiež spomínali predrečníci. Samozrejme, že som za obranu. Musíme sa v tomto dohodnúť, racionalizovať nový rozpočet na obranu, ak, nebuď, ak by sme nemali nové zdroje. Ďakujeme, pani Toma máte nich len 5 minút. Prepačte, nepovedal som to predtým, než ste sa ale Je to tak. Teraz pán Olbricht, nech sa páči. E, aby som bol politicky naozaj sa správne vyjadroval. Otázka toho, o čom tu dnes hovoríme, je to návrh komisie alebo je to náš návrh, o ktorom diskutujeme? Dnes tu hovoríme o návrhu sprili. A musím povedať, a nechcem vám brať čas, ale v komisii je s tým problém. Komisia diskutuje o tom, čo s ich návrhom v maji, pretože sú tu návrhy. Oni majú svoj vlastný názor na rozpočet a bude zaujímavé, čo prinesú v maji. My to naozaj pozorujeme, veľmi zblistické a zároveň extrémne, lebo ako sme povedali, my sme parlament hovoríme, teraz je rada na vás. Rada. Čo chcete zoškrtať? Podľa našich analýz, ak by sme my s tým nesúhlasíme, radi by sme porušili našu stalu, starú tradíciu, začínajúc s 1%. Nie, začneme 1,3% HND, pretože vychádzame z analýz. Takže to je prvá vec, čo chcem povedať. reakcia komisie, čo keď bolo o špecifikách a obsahu politik. Pani Toma to práve povedala minútu alebo dve predtým. Čo to je poľnohospodárska politika? To je otázka. Je to súčasť hospodárstva? Alebo je to produkcia pod... To je chvíľa položiť si túto otázku, ak chceme niečo zmeniť, lebo musíme to zmeniť otázky, ako zmeniť to, čo navrhuje pán Hogan, položme si otázku, čo to je súdržnosť, čo to je kohézia. Odpovedzme si na ňu, možno je ten pravý čas. Politika súdržnosti vo všeobecnosti neexistuje, nesúvisí s obsahom. Tu ide o metodiku, zdieľaný manažment. Takže ak politika súdržnosti, ak budeme kritizovať, ako sa minú peniaze, kritizujeme teda obsah alebo metodiku alebo formu. Čo je rozumné a vyhnutné? Otázka teda je, ako to teda urobiť lepšie. Je to otázka o obsahu, ale my tu miešame obsah a formu. Sú majú byť zachované prvky, ktoré sú v politike súdržnosti? Áno. Chceme zdieľaný manažment? Áno, lebo to stále zoškrtováme. Pri dovrhnutý zvláštny okruh a potom úplne zmeníme politiku súdržnosti. Práve preto hovorím, hovorme o menej súdržnosti a to znamená čo? Menej pre infraštruktúru, menej pre dopravu? Je to metodika. To, čo dnes hovoríme, je skutočne, niečomu nerozumiem. Komisia nám to môže vysvetliť. Ako môžeme, a hovorila to aj pani eh, Gardia Zabal, ako môžeme hovoriť o 50 a potom to skresať na 10-15. Podľa mňa je to veľmi ťažké skombinovať. Ako to umožniť? Ako to zároveň ako 5 minútam? Veľmi pekne vám ďakujem za to, že nekritizujete tú správu v tejto chvíli. Dobre, v nasledujúcich dňoch na to bude čas a budeme pripravení na spoluprácu. Dnes máme kratučky čas, dnes sa to nedá. Ale potom otvoríme celú sériu rozpráv nielen o obsahe, ale aj hodne za všetky vaše príspevky. Všetky tie správy vlastne sú paralelné, majú podobný harmonogram, majú spoločný cieľ. Povzbudiť pána Oettingera a komisiu, aby boli odvážni vo svojich návrhoch v máji. Pre mňa fascinujúce bolo počúvať Francúzov, ktorí sú skeptickí k spoločnej poľnohospodárskej politike, k SPP. To je až taká kopernikovská revolúcia toto počúvať. Pán komisár už tu nie je a my už robíme závery, ale k vlastným zdrojom je tu pán Lamassur, ktorý je veteránom predchádzajúcich bojov, nevždy úspešných, k, te- k tejto veci. Asi by súhlasil, že je teraz jednoduchšie hovoriť o vlastných zdrojoch bez pána premiéra Camerona, a bez tlaku na uťahovanie opaskov, pretože takto bolo v roku 2011, 12, 13. Ale ešte stále by sme mali byť obozretní. Je to iba rok pred voľbami. Neprovokujme, pretože nemôžeme slúbiť, že každé euro, ktoré príde do Bruselu, znamená úsporu jedného eura na národnej úrovni. Napríklad SVČ je proti argumentom je to výdavok na európskej úrovni, ale nikde sa neušetrilo na národných úrovniach. Nemôžeme sľubovať fiškálnu neutralitu, ak chceme naozaj vážne brať nominálnu hodnotu rozpočtu bez britského príspevku. Takže to je dôvod, aby sme sa naozaj zachovali múdro v tejto veci. Ettinger je zameraný na plasty, vodu, ETS. Všetky tieto návrhy vrátane nášho sú kontroverzné. Dokonca aj ETS e regresívne sa dá poňať ako regresná forma zdaňovania. V komisii vedia, a ja som trošku prekvapený, pretože ako si nie je až toľko a v budúcnosti toho bude ešte menej, pretože tu máme eh, ambiciozne cieľe pri redukcii CO2. Takže pár ETS eh, ide aj o to, že tam sú súčasťou Norsko a Írsko. A ak sa rozhodneme pre toto, tak potrebujeme kompenzáciu pre niektoré krajiny environmentálnemu eh, dumpingu, ale táto daň na prispôsobovanie sa uhlíkovej stope ďakujeme. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. A vyjadrili sa. Na úvod by som chcel potvrdiť eh, princíp eh, neutrality voči pravdacom OVFR vy ste nekritizovali našu správu, tak ja nebudem kritizovať eh, tú vašu nuša. Globálne, pár slov, ja súhlasím s ambíciami, ktoré ste potvrdili, takže myslím, že politika kohézie je veľmi dôležitý element na európskej úrovni pre vzťahy medzi rozvinutejšími krajinami a tými menej rozvinutými. Ja myslím, že sa môžeme legitímne pýtať, eh, tý, tom, čo dávame do kohoznej politike, eh, politiky, eh, to je vec, ktorou, pri ktorou neunikneme a, a práve teraz dobrý čas, eh, adekvátny, pretože definujeme práve podstatu koheznej politiky. No a ďalej nadviežem na Januša, čo sa týka fiskálnej neutrality, o čom ste hovorili, ja myslím, že to musíme potvrdiť, pretože ak zajtra budeme musieť navýšiť prostriedky a vždy, keď vlastné zdroje dosiahnu a budeme musieť znížiť príspevok z národných rozpočtov, ak nebudeme mať dodatočné eh, prostriedky. Ak to je technická, technický problém, ak vy poviete uh, proporčne, tak neviem presne, čo si pod tým predstavíte. Treba uh, diskutovať o tom trochu detálnejšie. Jan už tiež hovoril v ďalších veciach um, o veľmi komplikovanej záležitosti našich uh, diskusí Mm, o tom hovoriť, pretože veľa politických skupín chcelo dosiahnuť konsenzusa, ale sú tu, je tu problém s následkami, ktoré by to mohlo mať. A ešte jedno slovo k pánovi Sarvamovi. E, súhlasím s vami, keď hovoríte, že treba mať odvahu a povedáte, že to, čo môže Európa urobiť, tak a čo musí Európa urobiť, tak na to musíme mať finančné prostriedky. Ja súhlasím s vami, e, že hovoríte, že v istom momente občania musia e, rozhodnúť, že to stojí za to a treba jasne povedať, že toto chceme pre financovanie Európskej únie, ale ak to povieme momentálne, tak nedosiahneme nič. Peter ste hovorili, že ja súhlasím, ale moja prvá priorita musí byť iná. Ak chceme, aby sme mali im vlastné zdroje, sa nich rokovalo v rámci rokovaní o VFR, potrebujeme čo najväčšiu väčšinu Európskeho parlamentu. Ak tá, mm, ak tá väčšina bude slabá, tak eh, na rade nič nezískame Takže moja prvá priorita treba preveriť eh, správne naše návrhy. Ak tam niektoré veci nie sú, treba to napraviť pozmeňujúcimi návrhmi, ale treba eh, získať čo najväčšiu podporu Európskeho parlamentu. A to je podstata toho, čo chcem vlastne povedať teraz. Ďakujem pekne. Ja. Až na to, čo povedal Gerard Depre. Ako... Ako získať tú rovnováhu v rozpočte. Včera večer som sa zúčastnil diskusie v rámci 10. výročnej konferencie Európe a vesmír. Vesmír, to je otázka veľmi nadnárodná, ale tam prostriedky z národných rozpočtov a 14-15 miliárd, tam ide z Európy. Monika Holmajer tam tiež bola na tejto konferencii. No a otázka znie, chceme byť efektívni a skutočne tu použitie, ktoré sa týka všetkých Európanov, Egnos, Kopernikus, Galileo, treba jednoznačne komunikovať Takže budeme efektívnejší hľadiska národných rozpočtov, alebo bolo dobré dať Európe prostriedky a postupovať spoločne. To znamenalo, že výdavky národných rozpočtov eh, aj do európskeho rozpočtu. No a tu sme ukázali, že máme skutočnú pridanú hodnotu a tam môžeme prekročiť aj 1,3 No a treba to vysvetliť európskym občanom. Dnešný rozpočet je nepochopiteľný, nevysvetliteľný. 40% sa rozdielov medzi členské štáty, teda 80%, ale len 20% zostáva eh, na tú nadnárodnú vec. Máme len jeden vlastný zdroj cla a podpisujeme dohody, ktorými to odburávame spoločná poľnohospodárska politika. Podpisujeme dohody s Mercosurom, mali poľnohospodári preto krachujú, takže je tu mnoho protichodných vecí, kolegyne, kolegovia. Budúci rok sú európske voľby. Zvláštne robí rozpočet v momente, no ja som bol zvolený tak ako vy všetci, v roku 2014. Niektorí z vás sa zúčastnili rokovaní v roku 2013. Rozpočet už bol, rozpočet už bol urobený, takže ako my môžeme prekonať tento problém. No a to sa teším. No a teraz Toľko k viacročnému finančnému rámcu a vlastne zdravím A pani Toma, ešte mám jednu otázku k programu. Dosprávam. Dobre. Dobre. Pozmeňujúce návrhy môžete predkladať. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 31. január hlasovať vo výbore na rozpočet sa bude na našom zasadnutí 21. a 22. februára. Tak, aby sa na plenárke e, v Štrasburgu v marci mohlo diskutovať a, a hlasovať. Slovo teraz dostáva náš spravodajca pre všeobecný rozpočet Daniele Vioty. Nech sa páči. Už sme sa detálne bavili o témach, e, ktoré nie sú až tak vzdialené od mojej tematiky, od mojej témy. Ja nemusím teraz detailne sledovať text, pretože kolegyne a kolegovia e, si to v nadchádzajúcich dňoch budú môcť prečítať a predkladať pozmeňujúce návrhy. Je len pár úvah také, všeo, také všeobecného charakteru e, perspektíve do budúcnosti. Ja by som, som sebe a ostatným e, ramenty, ale ktoré nesúvisia so samotným rozpočtom, také exogénne, keďže elementy. Poprvé, ten strašiak, o ktorom sa často hovorí Brexit. A na rade, ktoré sú druhé rameno rozpočtového orgánu, možno sú na jednej druhej strane máme úlohu bojovať proti populizmu. Ruská politika nie je samoučelná, ide o ďalší rozvoj budovania na proti populizmu, musíme postupovať konkrétnou politikou. Existujú skupiny občana. prácu kolegov minulý rok nevyhnutným diskusiám Horizont CIF FC2 a budúci rok musíme No my už máme, predložili sme niektoré projekty, Erasmus, Erasmus+, plus zohľadniť práve tú chrbticu Naše hospodárstva, malé stredné podniky. Týmto všetkým témam sa musíme riadne venovať. My musíme intenzívne pracovať na sociálnej úrovni. A to bolo dnes zaznelo dnes v rokovacej miestnosti, takže vždy, alebo teda včera, alebo prevčerom, keď si správne pamätám, tak eh, prezident Prody, ktorý Európskej komisii, komisii predložil stratégiu o sociálnej infraštruktúre ako protiklad digitálnej a materiálnej infraštruktúre sociálny pilier, ktorý treba ďalej budovať a práve preto, že sme únia, musíme v rozpočtovom roku 2019 okrem nového finančného rámca musíme preukázať, že dokážeme realizovať sociálny pilier. ešte posledná vec, k rôznym tematickým oblastiam. Ja by som chcel ešte niečo dodať k obsahom, predtým, než budem hovoriť niečo k metóde a ďalšiemu ucelávaniu. Takže poukazovalo sa tu na to, že v migrácii potrebujeme jasne rozdelenie migrácia bezpečnosti. Migrácia, migráciu treba zohľadňovať ako tému budúcnosti. No, to je jeden aspekt, kde dnes nie až tak veľmi súhlasím, alebo trochu sa odlišujú mu názory od komisára Oettingera, ktorý pohovoril, že nie je také ťažké brániť naše vonkajšie hranice. Myslím, že to nie je také jednoduché. Je to komplexná úloha. Komplexná úloha nielen preto, že technicky je náročné do naše hranice, ale aj pretože musíme postupovať humanitárne. My sme Európa, nemôžeme na naše hranice sú základné si nášho kontinentu a v tomto zmysle musíme ukázať aj našou angažovanosť. Musíme myslieť dlhodobo, investovať, investovať tam, kde sa ukazujú problémy s migráciou, s chudobou, Musíme sa snažiť tieto problémy vyriešiť tak zásadne. A teraz eh, pristúpim k postupu, no tak ako minulý rok a ako sa už dnes hovorilo v zrečnom finančnom rámci, tak myslím, že jedna z hlavných snách, ktorou sa v parlamente musíme zaoberať, nové politické oblasti potrebujú nové prostriedky, čiže nechceme viesť diskusiu rozpočte pred e, európskymi parlamentnými voľbami. A nemôžeme v poslednej chvíli dostať Ja celkom neviem, ako vznikne harmonogram pre, ako vzniká časový plán pre. Takže po Štrasburgu sa budeme musieť všetci vrátiť poslušne sem do Bruselu. <coughs> Ja mám na... vždy bol, že sa dal sloviť, aby som chcel postupovať metodicky, tak ako on. A od mája Ďakujem veľmi pekne, pán Vioty. Ďakujem pekne za vaše usmernenia. Jasné. Po tom, čo som sa zúčastnil na štyroch takýchto konaniach, musím uznať, že tam istý prvok teatrálnosti je. Spočíva v tom, že sa dva týždne vlastne nerobí nič a tak parlament široký a všetko sa prakticky e, rozuzli v tú poslednú noc na poslednú chvíľu. Takže túto výzvu asi treba prijať a možno sa snažiť e, zabezpečiť nejakú zmenu tejto metodiky, pretože zmierovanie by malo začať hneď, ale námu spravodajcovi za EPP, ktorým je Monika Olmajer. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať e, kolegovi za návrh nových e, usmernení a chcem povedať, že je niekoľko bodov, e, v ktorých sme veľmi dlho bojovali. Tie sú tu pokryté. Mám samozrejme na mysli program Erasmus a platby členských štátov. To je naozaj jedna z vecí, ktorá reálne konkrétne pomáha mladým ľuďom. Um, kde však mám isté výhrady je iniciatíva pre mladých, Youth Initiative na dvore auditorov. Je k tomuto osobitná správa, do ktorej som nahliadla a optimálne v tom viacročnom finančnom rámci by sme mali zabezpečiť prostriedky na Oba, aj keď v roku 2019 sa nám to asi nepodarí. Takže by sme mali ísť do účinné pre pracovné miesto, takže sa treba postarať o to, aby sme tie pracovné miesta podporovali viac než India. Toto vyzhodneme. Um, ehm, treba aj tie naše agentúry začleniť do nejakého rámca, tak aby boli schopné fungovať, osobitne pri agentúrach, ktoré raz som povedala, že tá, tá nedôvera skôr pramení E, alebo teda vychádza z vlád, ktoré tie úspory musia potom realizovať, ale niekedy je to jedno. Zatiaľ tu vo výbore rozpočet sme sa pomerne striktne pridržiavali zásad subsidiarity a Lisabonskej zmluvy, čo vo finále znamená, že aj digitalizácia konec koncov bola predmetom diskusí na konferencii včera. Nehovorila, nehovorilo sa o nej len v čiste negatívnom zmysle, rezminok sociálne zabezpečenia a tak ďalej. Ide o to, že um, ľudia by mali mať prístup k týmto systémom, aby mali využívať, aby, aby mali... Aké programy má kolega na mysli, keď hovorí o zlepšovaní prístupu na trh pre ženy? Ja si myslím, že toto treba e, reálne robiť. No a potom s istým znepokojením sledujem aj to, e, že sa snažíme zabezpečiť solidaritu Sútečenc príklad hovorí síce aj o ochranných, ale aj o bezpečnostných opatreniach. Ono je to veľmi pekné, hovorí sa, že dobré vojenská intervencia sa ukončí, lenže potom tá krajina, kde tá, povedal pán Vioty, ja si myslím, že e, tá odvedená práca ukazuje, že už sa blížite k tomu hlavnému smeraniu tejto správy. Pán Dupré, slovo, slovo pánovi Taranovi, pretože ten musí na poludne odísť. Neospravedlňujte sa, ja som len prekvapený, že tak rýchlo som sa dostal na rad ja, pretože niektoré skupiny tu nie sú zastúpené. Každopádne, um, ja oceňujem správu pána Viotyho um, ehm, aj preto, lebo je troška zredukovaná. Niekedy tie správy e, vyzerajú ako Eh, telefónny zoznam sú hrubé. Táto, táto správa je štrukturovaná, je jasná. Niekedy možno ide možno až príliš priamo k veci. Každopádne je to dokument veľmi čitateľný a veľmi jasne definuje priority. A niekedy eh, je to možno až príliš jasné, ako som povedal, keď sa hovorí, že rozpočet na eh, rok 2019 by mal reagovať na výzvy, ktorým bude čeliť Európska únia, tak ehm, ja si myslím, um, že by to mohlo viesť k domnenke, že um, treba napríklad zhodnotiť, či sa podarilo naplniť tie ciele a potom eh, treba tiež podporovať napríklad podnikateľského ducha. Tá, um, obrovské. Ten program sa rozbehol a je snaha e, kladne odpovedať na všetky žiadosti. Viete, že čo tých e, spôsobilých žiadostí, tak je to naozaj veľká výzva. každopádne súhlasím s nie